Ďakujem, dámy a páni. Teraz prejdeme k prijatiu zápisnice a textu, ktorý bol prijatý 8. októbra 2009. Poslanci dostali zápisnice. Máte k tejto zápisnici poznámku? Alebo Chce niekto niečo povedať? Nevidím žiadnu zdvihnutú ruku, preto predpokladám, že zápisnica je prijatá. Teraz informácie. Poslanci Financios Pafilis